pani Mussolini, strategická spolupráca v boji proti závažným zločinom a terorizmu medzi Spojenými arabskými emirátmi a Europolom. A slovo dávam pánovi spravodajcovi na 4 e, minúty. Ďakujem, pani predsednička. Ide o dohodu medzi e, Európovom a Spojenými Európskymi Emirátmi, kde ide o strategickú spoluprácu v boji proti závažným typom kriminality a terorizmu. Ide o e, povinnosť e, podporovať všetko úsilie, ktoré by pomo, ktoré by teda zamedzilo vzniku takých negatívnych efektov pre e, zločinov s negatívnym efektom pre našich občanov. Ide o zabezpečenie spravodlivosti. E, dohoda, o ktorej dnes e, diskutujeme, rada tento návrh prijala, čaká na vyjadrenie Európskeho parlamentu. Ide tu o spoluprácu medzi Europolom a Spojenými arabskými eminátmi v oblasti boja proti Eh, závažnej trestnej činnosti a terorizmu. Ide o eh, výmenu eh, strategickej analýzy rôznych postupov, ide o neoperatívnu spoluprácu, teda je tam vyňatá oblasť výmeny osobných údajov. Europol zdôraznil, že Spojené arabské emiráty sa menia v dôležité ohnisko závažnej trestnej činnosti napríklad e, podvody spojené s DPH, s recykláciou špinavých e, peňazí, Štrukturovaná spolupráca by posilnila eh, koordinované pôsobenie Europolu eh, pri eh, vyšetrovaniach, ktoré sa týkajú viac než dvoch členských štátov, cezhraničné siete zločinu je možné proti nemu účinne bojovať iba v prípade, že je tu zabezpečená aj účinná cezhraničná spolupráca. E, za týmto účelom teda e, predstavujem správu, ktorá e, súhlasí s rozhodnutím rady teda udeliť tento súhlas Europolu pre spoluprácu s Spojenými arabskými emirátmi v oblasti boja proti závažnej trestnej činnosti. Ďakujem. Teraz nasleduje Catch the Eye. Thanks. And now there are sú tu traja, ktorí žiadali o slovo. Ako prvý pán Marias. Η διγλωσία στο ζήτημα του χτυπήματος της τρομοκρατίας, ιδίως εν ώψη της στρατηγικής συνεργασίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων με την v pokiaľ ide o spoluprácu medzi Spojenými Európskymi Emirátmi a Európou, tu ide aj o boj proti terorizmu. 16. E, novembra e, známe britské noviny The Guardian e, uverejnili správu USA, ktoré, ktorá hovorí o prepojení medzi džihadistami a Saudskou Arábiou a inými arabskými krajinami ako Spojenými arabskými emirátmi. Teda treba preťať túto pupočnú šnúru financovania terorizmu. Ak e, nebudeme tu mať e, ďalších utečencov z Iraku a zo Sýrie, ktorí budú zaplavovať európske krajiny. Všetko ostatné je iba lacná e, politika spotreby a propagandy, ktorá vôbec nebude riešiť vzťahy medzi žihadistami a Spojenými arabskými emirátmi. Slovo má teraz pán Irgas. Spojené arabské Emiráty sú federálny štát zo siedmých eh, emirátov, ktoré eh, sú ale všetky autonómne. Dva z nich eh, majú veľké náleziska ropy, ostatné ťažia svoje bohatstvo z prístavov v ktorých e, môžu prebiehať e, mnohé typy nelegálnej činnosti, e, finančnej a hospodárskej. Už sa spomenula, spomenulo pranie špinavých peňazí, podvody v daňovej oblasti, v Spojených arabských emirátoch pôsobia e, teda zločinci zamerané tieto typy trestnej činnosti. Potrebujeme preto spoluprácu medzi Europolom a Spojenými arabskými emirátmi, ktorá by umožnila bojovať proti e, tomuto e, typu trestnej činnosti a terorizmu. Pani Tomáš. Ďakujem pekne. Medziinštitucionálna spolupráca s krajinami Blízkeho východu predstavuje základ pre boj proti terorizmu. Avšak bez kvalitatívneho kvalitnej nadstavby na, tejto, na tomto základe sa nezbavíme tohto zla. Nemôžeme zatvárať oči pred dvojitou hrou niektorých e, z krajín Perského e, zálivu, ktoré na jednej, ktoré na jednej strane e, komunikujú s západnými krajinami a na strane druhej podporujú terorizmus. Okrem toho tam ešte hrajú svoju úlohu aj geopolitické aspekty štáty. Nesmieme v budúcnosti e, podporovať spoluprácu s takýmito partnermi, e, ktorí otvorene podporujú bezpeč- e, tieto skupiny, ktoré majú zlý dopad na bezpečnosť a ohrozujú našich občanov. Musíme sa postarať o spoluprácu, ktorá by bola v budúcnosti príkladom spolupráce s takýmito krajinami. A teraz dávam slovo o komisii pani komisárke Jourovej. Pani predsedníčka, e, komisia navedomie na druh e, e, podpory zo strany parlamentu túto dohodu medzi Europolom a Spojenými arabskými emirátmi. Podľa špecialistov Europolu toto dohoda bude predstavovať prvý krok posilnenej spolupráce, ktoré cieľom má byť boj s organizovaným zločinom, obzvlášť pokiaľ ide o ten finančnej a ekonomickej povahy. V aktuálnych, za aktuálnych okolností a, a politickej nestability v tejto geopolitickej oblasti. Dúfame, že e, toto prinesie e, operačné prínosy Európskej únii v oblasti boja proti organizovanému zločinu. Avšak komisia by sa chcela vyjadriť k bodu 4 uznesenia parlamentu v kontekste rokovaní e, o teda pravidlách Europolu sa navrhlo, že komisia sa má vyjadrovať k e, uzneseniam v e, dohode medzi Európolom a tretimi krajinami, e, pokiaľ ide o umožňovanie výmeny osobných údajov. Dohoda o strategickej kooperácii s, medzi Europolom a Spojenými arabskými emirátmi sa ne, netýka výmeny osobných údajov a preto si komisia myslí, že hodnotenie spomenuté, predpokladané v bode 4, ako sa spomína v uznesení, by nebolo vhodné. Ďakujem. Diskusia je eh, uzavretá.